Ladies and gentlemen, perhaps everybody could take their seats. Dámy a páni, keby ste si prosím sadli a mohli by sme poprosiť snáď pekný, milých predstaviteľov tlače, že by, si, že by odišli, teda že by prestali snímať. Ešte vidím pár kolegov, ktorí hľadajú svoje sedadla, stoličky, miesta. Takže vítam dnes večer pána Ancipa, podpredsedu komisie a kandidáta na komisára pre oblasť digitálneho jednotného trhu. Tiež chcem privítať členov výboru pre priemysel, výskum a vývoj, výboru pre e, e, občianske slobody, spravodlivosť a vnútro a výboru pre kultúru a vzdelanie, ako aj mnohých e, členov výboru vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľa. Náš hearing by mal umožniť kolegom, položiť otázky v takom duchu, aby, povedali, aby videli povedať, či je kandidát kvalifikovaný na to, aby bol členom kolegia a kvalifikovaný na to, aby splnil, vykonával úlohy svojej zodpovednosti. A v súlode so zásadami e, e, parlament posúdi, kandidátov podľa všeobecných schopností, osobnej nezávislosti a oddanosti myšlienkam Európy. Takisto posúdi aj znalosti, ako aj komunikačné zručnosti. A my všetci si uvedomujeme, že pred e, týmto vypočutím pán Ansip odpovedal písomne na otázky a otáz- povede dostali všetci poslanci vo všetkých jazykov. Toto je verejné vypočutie ktoré sa vysiela a na internete, takže vítam aj posluchačov. Aby som vysvetlila štruktúru, tak kandidát najprv bude mať úvodný príhovor 15 minút a na konci dostane 5 minút na zhrnutie. A medzi tým budeme mať 45 otázok od poslancov. Na každú otázku budú 3 minúty, 1 minúta na otázku, 2 minúty na odpoveď. A každého budem upozorňovať na to, ako sme ďaleko s e, časom. Okrem toho máme zabezpečené tlmočenie do 23 jazykov a všetci, ktorí sa prihlásia o slovo, môžu použiť svoj rodný jazyk. Požiadali ma, aby som vám pripomenula, že naši vynikajúci tlmočníci ale potrebujú, aby ste nehovorili prirýchlo, pretože inak by mohli mať problém s tou rýchlosťou pri zachytení všetkého, čo chcete povedať. Takže ak by ste hovorili zrozumiteľne, e, by to bolo veľmi užitočné. A teraz by som poprosila kandidáta na